Mám tu ďalšie oznámenie. Pán Vila nám mi oznámil e, odstúpenie z funkcie poslanca parlamentu. Parlament v zmysle článku 4 lomeno 3 rokovacieho poriadku konštatuje uvoľnenie e, kresla tohoto poslanca a oznamuje príslušnú členskú krajinu, ktorý všetci z vás, ktorí to ešte počujete, tým želám e, pekné leto a peknú cestu domov, ale Želám si takisto, aby ste čo najskôr opustili sálu, pretože potrebujeme, aby sme mohli počuť rečníkov, ktorí budú vysvetľovať svoje hlasovanie. Poprosím vás, pán kolega, k rokovaciemu poriadku ešte. Vážený pán predseda, mám plné pochopenie, pretože ste nechceli pohlasovať, pokračovať v tejto diskusii predtým, ale chcem e, vyjadriť spokojnosť s vašim vedením e, e, tohoto zasadnutia a keby sa tí poslanci, ktorí sedia tak trochu ďalej vzadu, viac sústredili na hlasovanie, myslím si, že veci by eh, šli rýchlo od ruky. Máme pred sebou eh, vysvetlenia hlasovania. Teraz najprv k situácii na Ukrajine. Začneme kolegom Tenokom, ktorý bude hovoriť za svoju skupinu a preto má až dve minúty eh, rečníckého času. EKR eh, víta eh, eh, zvolenie pána Porošenka